sa to robiť všetko jedným metrom. Treba za do úvahy takisto environmentálne, biologické faktory, ekonomické faktory, takisto sociálnu stránku. Nemôžete všetko hádzať do jedného vreca, keď sú to rôzne iné veci. Predseda, ďakujem pekne. Teraz je rozpráva ukončená a budeme hlasovať o, tejto, o týchto správach zajtra o 11.30. Teraz budem pokračovať ďalšou spoločnou rozprávou. To si je rozpráva, ktorá sa týka informácií o liekoch a liečivách. Ja by som teda hneď odovzdal slovo pánu spravodajcovi Filnerovi na 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, milí kolegovia, pán komisár. Konečne sme sa dostali na plenárnej schôdzi k novej legislatíve, ktorá sa týka informácií o e, liekoch. Toto je posledná časť, niektorí hovoria, že to je tá najkontroverznejšia časť celého balíčka, ktoré sa týka liekov a liečiv. Asi pred rokom by som nebol veril, že sa nám to podarí dostať e, na plenárku s takým množstvom alebo s takou veľkou mierou jednohlasnosti, ako sa nám momentálne podarilo dosiahnuť. Myslím si takisto, že je to aj práve vďaka stevým spravodajcom, ktorí spolupracovali veľmi konštruktívne a preukázali naozaj veľkú ochotu dosiahnuť kompromis. A takisto sa nám podarilo zabezpečiť veľmi veľkú podporu pre túto legislatívu tu v plenárke, ale nestačí samozrejme byť len alebo mať len vôľku kompromisu, ale my potrebujeme tu v parlamente preukazovať e, smerovania chcem e, v tejto, v tejto otázke a všetci chceme, aby pacienti v Európe mali lepšie informácie. Ehm, nikto z nás nechce, aby tam boli rôzne skryté ehm, reklamy, alebo aby, sa tam, e, aby tam chýbali niektoré informácie. Chceme takisto, informa- si myslíme, že informácie, ktoré sa dostávajú pacientovi, musia byť dôkladne kontrolované a schvaľované príslušnými orgánmi. Samozrejme, že tieto princípy schválili všetci, takže sa nám týmto ľahšie podarilo dosiahnuť dohodu Takisto sme si mysleli, že bolo potrebné prepísať návrh komisie v niektorých bodoch. Bolo tam konkrétne 5 bodov, ktoré by som chcel zdôrazniť. Prvý bod sa týkal toho, že sme zmenili perspektívu legislatívy. To znamená, že už sa to netýka samotných firieb, ktoré majú právo distribuovať informácie, ale teraz ide o právo pacienta získať informácie. To je tá dôležitejšia časť práve. To znamená, že je to povinnosť firmy poskytovať informácie. Po druhé, Preskúmali sme takisto viaceré výnimky, aby sme sa uistili v tom, že nie sú žiadne mm, prázdne miesta pre skrytú reklamu. Um, tak poďalšie sme museli zabezpečovať, že informácie, ktoré poskytujú farmaceutické firmy, sú dostatočne spolahlivé a sú, e, spadajú pod dobrú kontrolu, pretože je potrebné zabezpečiť dobrú kontrolu a dohľad. Po štúte musíme zabezpečiť, aby všetky informácie, ktoré pochádzajú z farmaceutických firiem, musia byť také, ktoré Ehm, musia byť tie, ktoré pacient žiada. Nemali by ste dostávať informácie farmaceutickej firmy ehm, bez toho, ak ste o tieto informácie nežiadali, takže nechceme, ehm, aby tam dali niečo, čo, čo pacient nemá záujem a nepodporujeme týmto takúto reklamu. A posledná vec, pán predseda, sa týka toho, že firmy by nemali byť tou, tým poslednou bodkou v informačnom reťazci, pretože e, v mnohých európskych e, štátoch e, firmy hrajú veľkú úlohu a majú aj svoju zodpovednosť. Avšak informácie, ktoré poskytujú lekári pacientovi, sú osobitne vyňaté z tohto postupu. Napríklad lekár vo Švédsku by nemohol E, poskytnúť informáciu anglickému pacientovi teda v, pomocou brožúrky, ktorá bude po švedsky napísaná, pretože anglický pacient tomu to nebude rozumieť. To znamená, že je, angličtina nie je teda úradným jazykom vo Švedsku. Takže chcel by som poďakovať e, sa zástupcom rady, aj zástupcom rady ministrov. Žiaľ, tu nie je rada ministrov zastúpená a my sme naozaj veľkú pozornosť venovali ich argumentom, ale doteraz sme nemali dostatok eh, detailných informácií od rady. My sme žiadali o viac informácií, ale napriek tomu sa nám tu v parlamente podarilo dosiahnuť dobrú dohodu, prakticky jednohlasnosť a eh, sme si istí, že eh, ak sa nám trochu budeme na tom pracovať, tak sa nám podarí dotlačiť radu k tomu, aby súhlasila s našim stanoviskom. My Samozrejme nechceme, aby sa z tohto stalo stále materiál, ktorý sa bude dívať na šetrenie nákladov alebo na úsporu nákladov. My si myslíme, že by sa nemalo šetriť na úkor informovania pacienta. Takže musíme spolupracovať e, spoločne, aby sme dosiahli lepšiu informovanosť pacientov v Európe. Predseda, ďakujem pekne, pán Filner. Teraz dávam slovo pánovi komisárovi Dalimu. <clears throat> Ďakujem pekne, pán predseda, ctení poslanci. Počas môjho vypočutia ako mm, kandidáta na komisára som jasne povedal, že informácie pacientom sú pre mňa veľmi, je veľmi dôležitá téma. Pacienti majú veľký záujem o svoje vlastné zdravie, ale dnes dostupnosť informácií o liekoch v Európe je veľmi rôznorodá. E, môžete dokonca povedať, že niekedy aj veľmi nespravodlivá alebo neférová, pretože informácie dostávajú, to, že či pacient dostáva dostatok informácií, závisí od rôznych eh, jazykových schopností alebo počítačových zručností a podobne. Um, to, to, sa, to nie je treba ale takáto situácia. Hlavnou ambíciou eh, návrhu komisie um, je náprava tejto situácie a mm, chceli by sme poďakovať parlamentu aj vášmu spravodajcovi pánovi Filnerovi za to, že um, sa venoval tomuto návrhu. Ja takisto verím, uh, ako som už aj zdôraznil počas svojho vypočutia, že musíme mm, sa dívať na túto otázku z pohľadu pacienta. Musíme sa spýtať pacienta, aké informácie potrebuje, E, aké informácie má, majú, majú pacientovi poskytovať, aby sme sa nedostali do priamej e, reklamy spotrebiteľom, ktorú si pacient naozaj neželá. Takisto ďakujem parlamentu, že e, vzal túto úlohu za svoju a podarilo sa aj komisii vziať viaceré vaše návrhy a pripraví komisia aj modifikovaný návrh, tým znamená povinnosť poskytovať informácie,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 ktoré informácie budú poskytované distribučný reťazec a takisto kontrolné mechanizmy. všetkým podporujem pozmeňujúci návrh, že priemysel musí mať povinnosť a nielen právo do poskytovať určité informácie, ktoré sa týkajú liečiv, ktoré sú k dispozícii pacientovi, pretože toto je veľmi dôležitá zmena. Čo sa týka ktoré, toho, ktoré informácie budú poskytnuté pacientovi, súhlasím s tým, že nemali byť informácie obsahovať porovnania medzi jednotlivými výrobkami, pretože to by sa dalo považovať za reklamu. Samozrejme, že informácie informácie sú vysoko relevantné pre pacienta aj pre zdravotníckých pracovníkov, avšak e, e, tomu, ďaká tomu, že je možné zneužiť túto možnosť na skrytú reklamu, tak e, musíme využiť informácie, ktoré sú v tejto oblasti z hľadiska štúdií zdravia. E, takisto je potrebné, aby sa tu, o tomto rozhodovali odborníci a nie tretie strany ako firmy, prípadne novinári. Avšak stále je tu veľká šedá e, zóna, ktorá, kde by sa dali tieto možnosti zneužívať. E, Poďalšie, čo sa týka informačných kanálov a informačných reťazcov, čiastočne súhlasím s našimi pozmeňujúcimi návrhmi, avšak nie všetci ľudia využívajú internet. Musíme zabrániť e, s e, tomu, aby tí, ktorí nemôžu využívať digitálne prostriedky, aby, aby neboli tým pádom ukrátení o možnosť získať informácie. Preto musí byť možnosť vytlačiť materiál a na báze iniciatívy iniciatívy a nielen na báze e, žiadosti. A tento návrh informácie alebo vytlačené informácie by sa dal požiadať e, na žiadosť e, verejnosti alebo zdravotníckých odborníkov. Po štvrté, čo sa týka kontrolovanej informácií, súhlasím, že informácie, ktoré neboli schvalované počas schvalovania prístupu na trh, musí to byť ešte pred schválené príslušnými orgánmi. Avšak si myslím, že Európa by mala venovať dostatočnú pozornosť ústavným otázkam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 pretože niektoré e, členské štáty e, hovoria, že sa tam dotýka určitého ohrozenia slobody vyjadrovania, avšak takéto členské štáty e, volali potom, že potrebujú až ex post kontrolu. Niektoré ďalšie štáty vyžadovali informácie aj iné než od farmaceutického priemyslu a v tomto kontexte chcel by som zdôrazniť, že plne súhlasím s politickým aspektom informácií v liekoch, a ako o tom dnes diskutujeme. Ďalej, sú ďalšie veľmi dôležité zdroje, ktoré musia byť preskúmané a do tej najvyššej možnej miery, ale súčasné návrhy zatiaľ nie sú tie najsprávnejšími a komisia mala povinnosť pripraviť správu o tom, aká je čitateľnosť um, um, príbalového letáku. Takisto nemá zmysel pre každú klinickú štúdiu, ktorá je uvedená v súhrnej štúdii Európskeho parlamentu eh, a je to v databáze, aby všetky tieto informácie z tých klinických skúšok boli uvedené na príbalovom letáku. Ehm, tie by mali byť dispozícii ehm, verejnosti prostredníctvom listovej stránky agentúry MEA. E, tam existuje už viacero databáz, e, ktoré poskytujú informácie o liekoch. E, čo na, nemáme však je prepojenie medzi týmito štúdiami a klinickými skúškami. Ja by som prislúbiť, že budúca databáza, ktorá sa vytvorí na báze poslednej smernice o farmakovigilancii, je veľmi dobrou databázou pre informácie a je jasné, že potrebujeme viac informácií o chorobách a um, nákazách informácie potrebujú vedieť aj o tom, akým spôsobom e, sa choroby liečia. Nestačí vedieť iba informácie o liekoch, ale to samozrejme je súčasťou toho. Komisia e, bude veľmi rada slúžiť ako Bernica poskytovateľka údajov, ktoré sa týkajú liečiv a európska aktivita alebo z európskej e, úrovne môže pridať veľkú hodnotu Takže ctení poslanci, určite nebudete prekvapení, že sú tu niektoré pozmenujúce návrhy, ktoré komisia nemôže podporiť po dôkladnom preskúmaní, ako napríklad právo um, občanov stiažovať sa eh, je základný princíp, a preto, ktoré majú obské občania, preto nie je potrebné to zdôrazňovať. Takisto je tu potrebné sa, občania sa majú stiažovať na národnej úrovni, na európskej úrovni. Takisto stanovisko komisie k pozmenujúcim návrhom už bolo bolo poskytnuté parlamentu. závere by som chcel poďakovať parlamentu aj pánovi Fielderovi, aj spravodajcom, aj za vašu spoluprácu verím, že e, potom, keď to prejde, tak to všetko pomôže e, pacientom pri získavaní informácií. Ďakujem, pán komisár. Našim ďalším rečníkom je pán Koriade Campos. Bude hovoriť za ITRE na jednu minútu. Pán predseda, kolegovia, pán komisár. Samozrejme, niekto, kto je chorý, má nárok na všetky možné informácie o jeho alebo jej chorobe. Ale tie informácie nesmú byť reklamného charakteru. Musia to byť objektívne informácie. Sú rôzne interpretácie nariadení ktoré sú v platnosti. Musia byť zharmonizované informácie, musia byť spolahlivé, musia byť potvrdené nezávislými orgánmi a musia byť dostupné pre neodbornú verejnosť. A preto potrebujeme zabezpečiť, aby všetky tieto informácie boli zverejnené a európsky schvaľovací proces by mal bežať na počas 120 dní po notifikácii, do ktorého času bude prijaté konečné rozhodnutie. Preto potrebujeme objektívne zdroje informácií. A napokon sa chcem poďakovať pánu Fielnerovi za celú jeho prácu. Som mu veľmi vďačný za to, že akceptoval takmer všetky naše pozmenujúce návrhy pre vnútorný trh. Ďakujem pekne. Chcem zablahoželať spravodajcovi aj ďalším kolegom, ktorí prispeli k tejto problematike. Chcem zablahoželať komisárovi Dalimu. Myslím, že sme dosiahli dobrý výsledok a teraz je správa oveľa viac orientovaná na pacientov než ten návrh pacienti e, chcú získať tieto zdravotné informácie, aby mohli byť aktívne zapojení do rozhodnutí týkajúcich sa ich zdravia. Takisto chcú informácie online a táto informácia na internete sa nekontroluje ľahko, ale skôr či neskôr budeme musieť riešiť tento problém, ktorý sa nestratí, keď nebudeme robiť nič, pretože je to príliš komplikované. Preto podporujem prísne pravidlá pre registráciu a monitorovanie webových stránok, ako aj zdostupnenie zoznamu registrovaných stránok, aby pacienti si mohli byť istí, spolahlivosťou zdroja a a sa tu obmedzuje informácia, ktorá je zdostupnená na informáciu, ktorú schválili kompetentné orgány. Za týmto účelom sme prijali v INKO niekoľko návrhov ohľadne reklamy a zmenili termín disseminate na zdostupnenie, aby to boli nepropagačné informácie na základe princípu, kde pacienti majú prístup k informáciám, ak ich potrebujú. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Pušoj. Teraz si vypočujeme rečníkov za politické skupiny. Teraz pán Schnellhardt pre, za EPP. Pán predseda, dámy a páni, pán komisár, keď si nás zamyslíme, ako za poslednú legislatívne obdobie sme diskutovali o tomto návrhu, išlo to od úplného zamietnutia a vedeli sme, čo pekne k nám prichádza. Musím povedať, že som nadšený, čo tu máme teraz pred sebou a chcem sa poďakovať spravodajcovi a jeho skupine, že vytvoril sú text z týchto rôznych návrhov. A to kľúčové slovo je orientácia na pacientov. Treba povedať presne, čo potrebuje pacient. Ja si myslím, že je správne, že sme tu určili, že pacient <clears throat> sa môže informovať rôznymi kanálmi a nie len jedným, ale chcem zdôrazniť, lekár bude ďalej byť dôveryhodná osoba pre pacienta a bude musieť ovplyvniť základné otázky. To garantujeme, pretože sme zakázali v tejto oblasti reklamu a informácie, ktoré pacient získa, budú preverené <clears throat> a povolené <clears throat> príslušnými orgánmi. Tak to je informácia vedecky podložená a potom pacient môže s ňou zaobchádzať. Samozrejme, nemôže to všetko ísť na internet, sú tu rôzne cesty a ja si myslím, že je to tak rozšírené, že si nemusíme robiť starosti. Ja len dúfam, že rada teraz konečne bude mať odvahu E, prevziať túto problematiku. Je to veľmi dôležité, treba konať rýchlo, pacienti to čakajú. Ja verím, že potom budeme mať odvedenú dobrú prácu. Ďakujem pekne, pán Schnellhardt. Teraz pán Parňo za socialistov a demokratov. Dve minúty. Pán predseda, pán komisár, milí kolegovia, na začiatku 21. storočia pacienti potrebujú adekvátne informácie, tak aby mohli byť plne zapojení do svojej zdravotnej starostlivosti, aby vedeli, kde ju vziať, rozhodnúť sa o najlepšom spôsobe liečby v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a oni žiadajú nezávislé porovnateľné informácie, ktoré sú prispôsobené na individuálne potreby. A táto smernica, ktorú navrhla komisia, e, nezohľadňovala potreby občanov, ktoré vyjadrili, návrhy otvárali dvere k priamej reklame s farmaceutickými firmami, čo bolo podľa nás nezmysel, neplnilo to e, skutočné potreby pacientov a to nie je v záujme členských štátov ani v záujme pacientov. Znamená to nárast byrokracie a nárast míňania zdrojov a vystavujú pacientov riziku a preto v prvom prípade sme si mysleli, že by sme mali zamietnúť ten text a žiadať, aby komisia sa vráti k tabuli a toto povedal Karl Schlüter od zelených a to umožnilo pánu Filnerovi, aby postupoval so zákonnou revíziou návrhu komisie. My sme predložili tiež niekoľko návrhov ohľadne ochrany európskych občanov, aby mali ľahší prístup k nezávislým porovnateľným a dobre prispôsobeným informáciám. Prijatie týchto návrhov zo, zo strany výboru Envy umožnilo dať väčší dôraz na informácie pre pacientov a nie je to len možnosť, ktorú môžu poskytnúť e, farmaceutické firmy občanov. My sme sa rozhodli, že toto stiahneme, stiahneme návrh zamietnúť text, lebo za posledných pár mesiacov text ide správnym smerom tá správa je dobrá protiváha pôvodnému návrhu komisie, ale budeme ďalej odmietať e, princíp, že profesionáli e, by sa použ- využívali farmaceutickými firmami, aby distribuovali brožúry a informácie o e, liekoch a zdravotníckých prostriedkoch. A to sa týka aj programov vakcinácie. Informácie musia byť zdostupnené voľne zo strany farmaceutických firiem a nie cez zdravotnícky personál. Musíme byť veľmi opatrní v budúcnosti a ja súhlasím s tým, keď sa pozrite na to, čo sa stalo s, s týmito med, medikáciami, musíme tu nájsť správnu rovnováhu a toto je úloha tejto navrhnutej správy. Ďakujem pani Parma. Parvalová v mene liberálov a demokratov. Ďakujem. V mene na mojej skupiny chcem zablahoželať pánu Fjodnerovi za výborne odvedenú prácu. Skupina ALDE, ALDE víta túto správu o informácii pre pacientov o lekárskych výrobkoch. Pacienti musia byť objektívne informovaní a musí byť jasná bariéra medzi informáciami a reklamou. Preto informácie o pred, e, liekoch na predpis by mala byť prísne regulovaná. Zvláštna pozornosť bola venovaná aj novému médiu, internetovým webovým stránkam. Treba vypracovať ochranné prostriedky pre monitorovanie obsahu a správnu realizáciu. Chcem tiež osobne povedať ohľadne materiálov, ktoré sú poskytnuté pre zdravotníckým e, profesionálom, čo majú poskytovať pacientom. Nemôžeme vylúčovať tieto materiály z iného obsahu, hlavne keď vieme, že lekári sú najdôveryhodnejšie zdroje informácií pre pacientov. Preto ja osobne som proti návrhu 88 a dúfam, že koherentnosť bude viesť naše hlasovanie financovanie, aby sme si udržali tie hlavné zlepšenia, ktoré by e, priniesla táto správa návrhu komisie. Ďakujem. A teraz sa Európsku konzervatívnu skup- reformnú skupinu. Jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, vážení kolegovia. Na úvod by som rád chcel zdôrazniť, že táto správa je jednou z tých, ktoré v plnej miere podporujem. Celý svoj profesionálny život bojujem za to, aby každý jeden občan sa stal manažérom svojho vlastného zdravia a to sa mu môže podariť iba, ak bude mať dostatočné informácie. Ako to už zaznelo, ako to už uvedol kolega Schnellhardt, celé predchádzajúce legislatívne obdobie bojujeme za to, aby sa táto norma pohla vpred tie väčšie rozpravy o tom, že nedokážeme rozlišiť reklamu od informácií, prepáčte, to mi prípada smiešne. Každý z nás predsa dokáže tieto informácie rozlíšiť. Mali by sme otvoriť dvere všetkým informáciám, ktoré sú vyžiadané. Uvedomme si, že žijeme v globalizovanom svete a nenúďme občanov Európy, aby vyhľadávali informácie na webových stránkach USA. Ďakujem. Per... Ďakujem pekne. Teraz e, v mene GUE NGL pán Mašťalka na jednu minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A vážené kolegyne, kolegovia, aj ja, rovnako ako môj kolega Ousky, e, sa celý svoj profesionálny život lekára venujem tomu, ako lepšie informovať e, svojich pacientov. Ale na začiatku býva zvykom oceniť dobrú správcu, spravodajcu. Ja by som taktiež chcel urobiť, ale s jednou výčitkou, ktorú prenesiem trochu neskôr. Keď sme začali prerokovávať tento návrh e, e, po zvolení novej komisie, sme čeli dvom problémom. Poprvé, problematika prešla e, pod právomoc nového komisára a mali sme dočinenie s problémom, či budeme pokračovať eh, v už začatej práci, alebo či zmetieme zo stola ten predchádzajúci dokument a začneme od nuly. Eh, rovnako ako väčšina eh, z vás a komisár Dali sme sa zhodli na tom, že pôvodný návrh komisie nebol dobrý, pretože nevychádzal v ústretí potrebám pacientov a spotrebiteľov. Preto sme nechceli strácať čas a spoločne sme vypracovávali nový dokument Nechceli sme strácať čas nad starým. Odmietame komerčné kampanie, ktoré vedú farmaceutické spoločnosti. E, tiež sme vylúčili tlačené médiá ako komunikačný kanál a zhodli sme sa, že pacient má právo vedieť, od koho získava informácie a že spoločnosti nie sú zodpovednosť za informácie, ktoré rozširujú. Som trochu zaskočený tým, že kolega Fielner opätovne predkladá pozmeňovací návrh, e, ktorý bol zametnutý vo výbore a ktorý by bol krokom späť a bol by protirečením pozmenenej zmeny tohto návrhu. Ak by tento návrh prešiel, myslím, že e, by bolo pre mňa problémom hlasovať za inak dobrý dokument. Ďakujem. Grazie per il gruppo Europa della Libertà e della Democrazia. E, ďakujem pekne a teraz v mene RD pani Rozbach na jednu minútu. Jeg er enig med ordføreren i, at fokus skal være patientsikkerhed. Ďakujem pekne. Ja súhlasím so spravodajcom, že ťažisko eh, musí byť na strane pacienta. Pacient, ale aj lekár musí mať prístup k čo najlepším informáciám. Lekári, s ktorými ja eh, hovorím, chcú tiež mať objektívny prístup k informáciám. A želali by si aj to, aby preparáty e, niesli jednotné označenie. Mnohí využívajú internet na to, aby sa dozvedeli informácie o, le- o liekoch, e, porovnávajú sa tam e, rôzne liečivé látky a preto má veľmi veľký význam, aby farmaceutický priemysel si uvedomil svoju zodpovednosť a aby si uvedomil, že tieto informácie musia byť vecne správne a nesmú sa ponímať ako reklama. Farmaceutický priemysel chce predávať svoje výrobky, to vieme. Ale zodpovedný postup si vyžaduje a podporuje aj dôveru pacientov. Ďakujeme pekne. A teraz v mene nezaradených pán Obermajer. Ďakujem, pani predsedajúca. V centre stojí blaho pacienta je potrebné právne zaručiť, aby farmaceutické firmy nezakomponovali reklamu do balení liekov. Je to komplikované, čo toto balenie a to Uh, vedie pacientov často k tomu, že menia dávku lieku a často aj vysadzujú liek. Taktiež prítok viac menej serióznej informácie z internetu vedie k neistote pacientov a zmetku. Certifikácia internetových stránok je správnym, krok správnym smerom, ale nie je to dostatočné opatrenie. Je potrebné zlepšiť zrozumiteľnosť tejto informácie aj bez e, štúdia medicíny a farmaceutiky je potrebné e, rozumieť týmto informáciám. E, najmä starší občania by mali mať napríklad tak dostupné aj väčšie písmo. Je potrebné zvýšiť mieru ochrany liekov v Európe. Nachádzame originály, ale aj falzifikáty európskych liekov na tureckých bazároch. Tu je potrebné si uvedomiť, aby do týchto tretích krajín neplynuli e, tieto lieky z Európy. Grazie. Ďakujeme pekne. A teraz e, dostanú slovo ostatní e, prihlásení rečníci. Najskôr by som rada pripomenula, že musíme dohnať časový sklz. Najskôr pán Tatarla dostane slovo, nech sa páči. Ďakujem. Páni predsedajúca, vážení kolegovia, smernica, o ktorej hovoríme, má za cieľ harmonizovať obsah a kvalitu farmaceutických informácií tak, aby boli prístupné všetkým občanom Európskej únie. Existuje zákaz reklamy, ale tiež je potrebné informovať všetkých spotrebiteľov. Každý pre každého musia platiť rovnaké podmienky a rovnaký prístup k informáciám o liekoch. Práve toto je cieľ tejto smernice, aby sme dosiahli, že európsky pacienti a spotrebitelia budú lepšie informovaní a budú mať lepší prehľad o vplyve liekov, ktorý, ktoré berú. A preto musíme predovšetkým sa snažiť dosiahnuť tento hlavný cieľ a síce, aby pacienti mali k dispozícii užitočné informácie a aby to platilo pre všetkých občanov. A preto je táto smernica tak dôležitá z dvoch hlavných dôvodov. Pretože poskytuje dôveryhodné informácie pacientom a v tom v dôsledku toho môžu zlepšiť e, pozitívny účinok týchto liekov na e, svoje zdravie a tiež znižiť riziko na minimum, ktoré je s tým spojené. A po druhé, správne a účinné informácie budú zvyšovať povedomie v radoch občanov o nákladoch, ktoré e, vynakladá štát na lieky a liečiva a preto musíme tu byť veľmi prísni. E, mám teraz na mysli najmä nebezpečenstvo informácií na liekoch, ktoré e, budú sa tvariť ako reklama a preto nesmieme pripustiť, aby sa vedecké informácie nejakým spôsobom snažili ovplyvňovať pacientov, aby si zvolili ten ktorý liek je potrebné zaviesť eh, dostatočné mechanizmy na to, aby sme kontrolovali tieto druhy informácií, aby sme zabezpečili, že občania budú mať prístup k dôveryhodným informáciám cez internet. A na záver by som rád uviedol, že musíme kontrolovať informácie tak, aby sme dosiahli, že budú čo najsprávnejšie a taktiež je potrebné kontrolovať eh, ich na úrovni organizácie, ktorá bude nestranná. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Kadenbach na jednu minútu. Ďakujeme, vážna pani predsedajúca, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. E, pán komisár Dali e, e, vo svojom vypočutí už uviedol, že sa musíme orientovať na pacientov. A aj keď pôvodný návrh komisie sa sústredoval skôr na trh, teraz sa nám predsa len podarilo celým radom pozmeňovacích návrhov zmeniť toto namierenie na pacienta, na človeka a um, myslím, že tu je potrebné oceniť prístup komisára Daliho. Právo pacienta na kvalitné informácie, ktoré nebudú reklamou, je nevyhnutým opatrením. Musíme si uvedomiť, že potrebujeme toto opatrenie. Ja uh, pochádzam z odvetvia reklamy, uh, som odborníčkou na komunikácie na reklamu a viem, že reklama má za cieľ predať výrobok, ale našou úlohou je informovať. Myslím, že týmto návrhom a pozmeňovacími návrhmi myslím, že dobre využívame túto našu zodpovednosť a síce informovať občanov. Vážený pán komisár, žiadam vás, aby potom, e, čo sa e, vypočítalo, že náklady e, na lieky nesú predovšetkým zdravotné posilne, aby sme sa sústredovali skôr na zlepšenie služieb pre pacientov. Dúfam, že sa nám spoločne podarí dosiahnuť dobrý výsledok. Ďakujem pekne. A teraz má slovo Pani Dakudakis, e, ďakujem pekne. E, často rozmýšľame o vedľajších účinkoch liekov, ktoré konzumujeme. Boli by sme radi, keby sme mali väčší prehľad o informa- informácie o liekoch a o chorobách. Toto sú otázky a potreby, ktoré má verejnosť a potrebuje informácie. Je dôležité zmeniť zameranie e, z pôvodného návrhu komisie a sústrediť sa na pacienta, na práva pacienta, na informácie namiesto príležitosti farmaceutických firiem, ktoré chcú poskytovať informácie. Toto sa nám podarilo tým, že sa zakázala priama reklama na liekoch, ktoré sú určené iba na predpis. Okrem toho, ešte ďalšie opatrenie bolo uznanie národných kompetentných orgánov a tiež odborníkov na zdravotnú starostlivosť, ktorí majú byť hlavným zdrojom informácie. Toto sa nám podarilo dosiahnuť. Informácie v tejto smernici e, sú veľmi významným posolstvom e, pokiaľ ide o práva pacientov, chcem zablahoželať spravodajcovi k tomuto vynikajúcemu výsledku a k tomu, že vypracoval e, veľmi rozsiahly návrh, ktorý dúfam si získa širokú podporu. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Marku Najte na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúca, pán komisár, kolegovia. V Európskej únii často deklarujeme um, alebo odvolávame sa na práva spotrebiteľov a pacientov a na ich e, schopnosť e, postarať sa o svoje vlastné zdravie. Avšak my, politici, musíme chrániť pacientov pred nesprávnymi informáciami a práve o toto sa snažíme v tejto legislatíve. Keď hovoríme o práve na prístup k informáciám o liekoch, to znamená, že v Európskej únii E, je množstvo informácií a nie je celkom jasné, že ktoré informácie sú spolahlivé. Takže ja podporujem e, stanovisko jasnej definície účinnej látky. Pacient potrebuje e, takisto informácie v, vo svojom rodnom jazyku. Teraz, čo sa týka skrytej reklamy, Skrytá reklama je niečo, čo musíme chrániť nielen z pohľadu e, pacienta, ale takisto musíme chrániť aj lekárov. Ehm, žijeme v dobe, kedy sa strácajú všetky hranice, takže musíme zabezpečiť kontrolné mechanizmy, aby sme zabezpečili takisto uh, zabezpečený lepší, lepší prístup k informáciám, lepšie zdravie pre pacientov bez hľadu na hranice. Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo pánovi Cabrnochovi na jednu minútu. Dámy a páni, Smernica o liekoch ehm, nebola významne upravovaná už takmer 10 rokov a preto je jej revízia už viac menej potrebná. Ja plne podporujem to, aby bol pacient úplne informovaný a zároveň, aby bol aj lekárovi plnohodnotným partnerom, aby sa mohol podielať aj na rozhodovaní a takisto, aby aj za toto rozhodnutie niesol svoju zodpovednosť. Zásadnou úlohou v tejto zmene určite zohrá dostupnosť informácií medzi takéto informácie určite patria aj informácie o prípravkoch a liečivých prípravkoch, ako aj o tých, ktoré podliehajú obmedzenému výdaju na lekársky predpis. Pacienti by mali mať prístup k údajom o prípravkoch, nielen v podobe vytlačenej, ale aj v podobe elektronickej. Mali by mať prístup k informáciám, ktoré budú nezávislé, objektívne, úplné, pravdivé, dostupné v zrozumiteľnej forme a v zrozumiteľnom jazyku. jazyku. Ďakujem pánovi spravodajcovi za jeho dobrú prácu a podporím jeho návrh. Grazie, la parola all'onore. Ďakujem pekne. Teraz má pani Weisgerber na 1 minútu 30, 30 sekúnd. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj spravodajcovi, pánovi Filnerovi a jeho teňovým spravodajcom E, ktorý za ťažkých okolností e, a e, za ťažkého silného protivetra sa vysporiadali veľmi dobre s touto správou. Návrh komisie sa im podarilo výrazne vylepšiť. Ešte stále platí veľmi silný zákaz reklamy. Nie je možné šíriť informácie v rádiu, v televízii a v časopisoch. Je potrebné, aby pacienti E, aktívne hľadali tieto informácie. Mojím cieľom je e, zdravý a rozumný e, pacient. Pacienti chcú informácie a ja by som im veľmi rada v tomto pomohla. A práve preto by som bola rada, keby pacient bol stredobodom týchto informácií. Rada by som sa vyjadrila k dvom hlavným veciam. Ja osobne som sa angažovala vo výbore pre vnútorný trh a zdravie za to, aby sa vytvoril tento portál o informáciách o zdraví pretože si myslím, že občania veľmi často využívajú internet, často tam nachádzajú neoverené, nesprávne informácie, preto musíme im poskytnúť alternatívu. Musíme kontrolovať informácie, ktoré sa im dostávajú. Prvým úspechom bola farmakovigilancia. E, tu sa nám podarilo schváliť dôležité mm, návrhy, ktoré sa týkajú príbalových letákov e, liekov, ale rada by som ešte išla nad ráme z toho, pán komisár, rada by som, keby sme vytvorili rozsiahle internetové portály, ktoré budú informovať o prevencii, o chorobách a ak sa nemýlim, pán komisár to v zásade podporuje, ale e, to sa možno nespomína v tomto dokumente. Ja by som bol rada, keby pán komisár jasne povedal, či by toto podporil alebo nie. To by bolo pre mňa skutočne veľmi dôležité. Ďakujem. La parola all'onorevole Grostet per... Teraz dám slovo pani Grostet. Chcela by som poďakovať eh, spravodajcovi Hiltnerovi za za, za dosiahnuté výsledky pri tejto správe a chcela hovoriť to práve preto, pretože my celé roky sme čakali na tento text, pretože si myslím, um, už sme čakali na revíziu tejto legislatívy. My sme žiadali o informácie pre pacientov o liekoch, avšak e, bola tu e, konfúzia z hľadiska poskytovania informácií a reklamy, avšak e, dnes informácia Čiže pacient musí mať eh, právo na informácie a týmto spôsobom sme celkom zmenili vlastne logiku toho našho myslenia a preto teraz v centre pozornosti je pacient, to znamená, že poskytujeme mu také informácie, len tie, ktoré potrebuje, nie aj informácie, ktoré nežiada. To znamená, pacienti takisto sú ochotní hľadať svoje informácie, ktoré majú záujem E, a práve to je medzi tým, čo my chceme a medzi reklamou. Samozrejme, že takéto informácie potom musia byť veľmi dobre kontrolované a tieto kontroly by mali vykonávať potom národné orgány. E, to isto zabezpečilo vytvorenie aj webovej stránky, webovej stránky, ktorá e, bude objektívna, ktorá bude podporovať e, alebo splňať všetky tie podmienky, ktoré spomínal pán komisár Dali. To znamená, že je potrebné zabezpečiť dobré informácie, objektívne informácie, informácie, na ktoré čakali pacienti už dlhú dobu, takže musíme to teraz dobre zabezpečiť. Rada má svoju zodpovednosť a rada to akceptuje. My nesmieme akceptovať e, aby sa akákoľvek zlá informácia dostala na túto stránku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, teraz má slovo pán Meru Mesaroš na 1 minútu a 30. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A rád by som sa poďakoval aj spravodajcovi e, za e, túto správu. Myslím, že je to veľmi dobrý návrh, ktorý e, nám pomáha v poskytovaní lepších a kvalitnejších informácií pre pacientov. Informácie sú veľmi dôležité, pretože prispievajú k zlepšeniu E, zdravia a vďaka lepším informáciám pacienti dokážu lepšie pochopiť liečbu, ktoré sa musia podrobiť a dokážu tiež robiť rozumnejšie rozhodnutia. Potrebujeme nielen správne riadenie, ale tiež to, aby vďaka lepším informáciám sa zlepšilo celkovo verejné zdravie. Musíme tiež dbať o to, aby nedochádzalo ku komerčne motivovaným zneužitiam týchto informácií. V členských štátoch EÚ dnes sme svedkami rôznych problémov, pokiaľ ide o prístup k informáciám o liekoch. Sú členské štáty, kde pacienti nemajú k dispozícii vôbec ani tie základné informácie o um, napríklad negatívnych účinkoch liekov a tým sa vytvárajú e, rôzne nerovnováhy v rámci EÚ. Mnoho informácií z internetu e, nie je e, správne namierených, neprechádzajú kontrolnými kanálmi. Preto je potrebné, aby farmaceutické firmy si neuvedomili, že majú len právo informovať, ale že pacienti musia mať prístup k informáciám, musíme zabrániť tomu, aby sa miešala reklama s informáciami a lekár musí byť naďalej primárnym zdrojom informácií pre pacienta ostatné informačné kanály ho môžu iba doplňať. Ďakujem. Grazie. Mm, cominciamo con le richieste per il catch di eye. Takže teraz, eh, predsednička, eh, prejdeme k, ku catch the eye. Eh, pre, najprv má slovo pani Rojtová na jednu minútu. Ja veľmi oceňujem prácu spravodajcu na pravidlách pre zlepšenie dostupnosti e, a kvalite informácií pre ruských pacientov. Ako lekárka môžem hodnotiť, že informácie o prívalových letákoch bývajú spolahlivé a zrozumiteľné lekárom. Teraz budú musieť byť napísané tak, aby im rozumeli aj lajci. Máme však aj ambíciu skončiť s, s zavádzajúcou reklamou na internete, ktorá láka ku zakúpeniu takých prípravkov, ktoré nielenže neliečia, ale môžu dokonca pacientom škodiť. Avšak obmedzovať dosah webu v digitalizovanom prostredí je problém, preto by som chcela e, povedať, že je potrebné čo najskôr e, zavieť, zaviesť systém vyhodnocovania e, internetových stránok, ktoré budú považované za bezpečné. Eh, a potom tým pádom to bude bezpečné pre všetkých pacientov bez ohľadu na to, kde nás, v jakom sveta dieli eh, sedí pacient a kde je producent tejto stránky. Ďakujem pekne. Grazie. La parola all'onorevole. Ďakujem pekne. Ešte dám slovo pánovi Pirilovi na jednu minútu. Eh, pani predsedajúca, pán komisár, kolegovia, správa, ktorá je pred nami, je extrémne dôležitou správou, pretože nám umožní harmonizovať európsku legislatívu, ktorá sa týka prístupu k informáciám o liekoch a farmaceutických výrobok, výrobkoch a zabezpečuje to pacientom možnosť získať veľa informácií eh, aj o liekoch, ktoré sú len na recept poskytovanie informácií na webových stránkach sa musí diať transparentným spôsobom, pretože je dôležité, aby všetky informácie boli prekontrolované európskymi alebo národnými orgánmi, ktoré sú kompetentné v oblasti tejto oblasti, tak aby sa to nestalo priestorom pre reklamu výrobcov. a preto musíme rovnakú mieru pozornosti venovať aj príbalovým letákom. A z tohto pohľadu by bolo najlepšie, aby lekári alebo aj farmaceuti poskytovali pacientom detálnejšie informácie, tak aby mali všetky informácie, ktoré potrebujú o liekoch. Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo pánovi Rosimu na jednu minútu. Pani predsedajúca. Pani pre, predsednička, <clears throat> kolegovia, myslím, že táto legislatíva je dobrá vec. Je navrhnutá, aby poskytla štandardizované informácie a nepropagačné informácie o liekoch na predpis, takže farmaceutické krajiny môžu komunikovať verejnosti keď to nie je v zmysle reklamy. Treba jasne rozlišiť medzi reklamou a informáciami. Informácie sú založené na výskume a hlavné kanály informácií o, o liekoch by stále mali byť lekári. <clears throat> A to je potom doplňané vedeckou literatúrou. Samozrejme, pacienti majú právo na informácie, ale občania občianské organizácie a pacientské organizácie by mali byť do toho zapojené. Ďakujem pekne a posledný rečník je pani McGuinness na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že všetci by sme chceli, aby pacienti používali existujúce informácie, ktoré sú k dispozícii. <clears throat> Myslím, že musíme vytvoriť povedomie medzi občanmi <clears throat> o využití informáciách, informácií, ktoré sú teraz k dispozícii. Kolegovia hovoria, že nemáme robiť reklamu výrobkom, ale chcem povedať príslušným firmám, že komunikovanie kvalitných informácií spotrebiteľom je najlepšia forma reklamy, lebo ak ten produkt funguje pre toho občana, je to hlavný odkaz, že sa to bude používať tam, kde je to potrebné. A samozrejme potrebujeme mať všeobecných lekárov, aby komunikovali eh, lekárske a vedecké informácie svojim pacientom. A to sa často nie, je, nie deje najlepším spôsobom. A napokon chcem povedať, že musíme jasne eh, vyjadriť, ako sú lieky pridelované občanom rôznych vekových skupín, eh, ako sú predpisované dnes a celú dobu sa nepreverujú tie prípady. To je veľmi nebezpečné, takže potrebujeme oveľa rigoróznejšie hodnotenie, ako sa starajú o pacientov pravidelne, lebo ináč budeme mať hm, zdravotné problémy. Ďakujem. La parola al commissario Dalli. Ďakujem. A teraz dávam slovo komisárovi Dalimu. Ďakujem pekne. Je to skutočne som vďačný za to, že vidím takú úroveň pozitívnych e, reakcií na takúto dôležitú problematiku a že je tu všeobecná dohoda, že ide tu o dôveru, ktorá bola vložená, do základných princípov a koncepcií, o ktoré by sa mal opierať tento návrh. Ako som povedal predtým, bolo veľmi dôležité, aby sme presunuli naše zameranie na pôvodný návrh smerom na pacientský orientovaný návrh, ktorý je založený na perspektíve pacienta a pohľade pacienta. Ja som sledoval rozpravu v parlamente e, veľmi pozorne. Ja som hovoril aj s mnohými z vás, aby sme videli aké sú tu, sú tu myšlienky a ja si myslím, že to, čo máme, ako som uviedol v mojom úvodom príhovore, že je to veľmi pozitívny dokument, ktorý by sme mali ďalej rozvíjať, aby sme dosiahli <clears throat> konečnú dohodu. Ak môžem stručne komentovať niektoré vaše poznámky, čo sa týka kontroly ex ante zo strany EMA, to spomínal pán Correa de Campo, ja si myslím, že 120 dní by bolo trošku pridlhý termín a my by sme navrhovali niečo okolo 90 dní. Internet je skutočne veľmi zložitá úloha a kontrolovať webové stránky, ktoré obsahujú informácie pre pacientov, to je kľúčové, ale všetci vieme, že je to aj ťažké. Veci, ktoré spomenul pán Buzoj a pani Krostet ohľadne pravidiel a prísnych pravidiel pre internet, to je veľmi dôležité a toto by sme mali ďalej rozvíjať. Taktiež kľúčový bod, kde lekár musí mať ďalej udržiavať vzťah s pacientom, to je tiež veľmi dôležité. To povedal pán Schnelthardt. A taktiež aj pán Perno a pani Parvanová povedali to inými slovami. Súhlasím, že lekár by nemal byť instrumentalizovaný e, farmaceutickým priemyslom, ale mal by byť dobrým médium, cez ktoré by mala prechádzať informácia na druhej strane. A musíme tiež zabezpečiť, aby informácie v rukách lekárov, ako povedala pani Rozbach, že by mali byť tieto informácie taktiež objektívne moja posledná poznámka sa týka komplexného portálu o emóciách. To spomínala pani Weiss Weber. Musím povedať, že čo sa týka liekov, toto sa už predpokladá v rámci smernice o farmakovigilancii v rámci tejto legislatívy, ktorú navrhujeme, o řade nemocí, tam je to trošku zložitejšie. My už máme portál o zriedkavých nemociach, ale ohľadom celého spektra nemocí tam sme len začali a pokúšame sa riešiť túto otázku, avšak ukazuje sa to ako veľmi <clears throat> zložitý problém, ako si viete predstaviť. Je to extrémne komplexné cvičenie a úloha. Chcem sa vám poďakovať za prácu, ktorá bola vykonaná e, v tejto problematike. Chcem sa poďakovať opäť spravodajcovi a spoluspravodajcom za prácu, ktorú odviedli. A ja dúfam, ako som povedal, že napokon budeme mať dokument, na ktorom môžeme ďalej pracovať. Ďakujem. Grazie, komisario. La parola... Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dávam slovo spravodajcovi na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Som rád, že komisia začala tým, že zdôraznila, že prístup k medicínskym informáciám je tak rozlišný v Európe. To je pravda. Chceme zaručiť, aby mal každý dobrý prístup k informáciám o liekoch. Ja osobne som mal svoju vlastnú požiadavku a síce, že by nemala byť krajina, kde by sa informácia mala zhoršiť alebo že by bolo menej informácií k dispozícii. Ľudia vo Švedsku si s tým robia starosti, lebo dlho sme mali systém nazývaný FAS vo Švedsku a chcem povedať, že toto umožní Švedsku, aby si zachovalo tento systém FAS a iné krajiny si môžu zaviesť podobný systém. My sa ho nezbavíme. Keď sa pozriete na systém dnes v Európe, každý môže povedať, čo chce o medicínskych produktoch, okrem tých spoločností, ktoré skutočne vyrábajú tieto výrobky. Oni by mali um, mať najviac informácií. Takže som rád, že teraz sme um, zahajili myšlienku, aby medicínske spolo- spoločnosti boli povinné poskytovať informácie o vlastných produktoch. Vo všetkých kľúčových bodoch tohto dokumentu sa zdá, že vy, pán komisár, a ja spolu súhlasíme. Myslím, že komisia a parlament teraz skutočne sú zjednotené a to vyvíja veľký tlak na radu, aby skutočne konštruktívne pracovala s touto otázkou. Keď hovorím úprimne, aj body, kde komisia mala výhrady, k tejto veci, ja si myslím, že naše stanoviská sú stále veľmi blízke, napríklad čo sa týka tlačených materiálov. A sú niektoré krajiny, ktoré majú určité ústavné problémy, ako Švédsko, v tejto veci. Ale stále si myslím, myslím že naše stanoviská sú blízke. Jeden kolega povedal, že by sme nemali mať výnimku pre informácie, ktoré poskytujú lekári. Ja si myslím, že lekár, ktorý vidí klinickú štúdiu, ktorú publikovala spoločnosť, má mať právo poskytnúť túto informáciu pacientovi, ak ju považuje za relevantnú, alebo lekár, ktorý zistí, že tá informácia je v inom jazyku, mala, mal, mal by mu umožniť sprístupniť túto informáciu. Takže lekári by mali mať možnosť rozhodnúť, aké informácie poskytnú pacientom. To je vždy ich zodpovednosť a do toho by sme tu nemali zasahovať. Ďakujem. Grazie, la discussione congiunta. Ďakujem veľmi pekne. Takže to uzatvára rozpravu a hlasovanie prebehne v stredu na poludnie.